ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00. Ďalším bodom dnešného programu sú jednominútové vystúpenia. A vidím, že pán Lambrinidis už netrpezlivo čaká, tak mu odovzdám túto funkciu. Ďakujem pekne, dostávame sa k ďalšiemu bodu dnešného poriadku a to sú jednominútové vystúpenia podľa článku 150 rokovacieho poriadku. E, máme pred sebou 36 žiadostí o slovo. Dáme slovo všetkým, avšak veľmi prísne budem dodržiavať čas. Po anglicky one minute znamená jedna minúta. To je jasné. No a prvý príspevok pán Komucakos na jednu minútu. E, Pani Basescu, jedna minuta. În primul rând, aș dori să-mi exprim compasiunea față de... Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr by som chcela e, vyjadriť sympatie všetkým, ktorí trpia záplavami v Rumúnsko. 23 o obeti a tisíce ev- evakuovaných ľudí. V 37 eh, regiónoch sú zaplavené tisícky domov a takisto 41 ciest eh, prvej triedy bolo zničených. Vybudovanie priehrady vo výške 4,5 metra na ochranu mesta Galac eh, je teraz prioritou a ak sa táto priehrada pretrhne, tak dôjde k obrovskej katastrofe. Nebudú postihnuté iba veľké podniky, ale aj množstvo obyvateľov. Rumunské úrady požiadali do 15. júla o podporu a pomoc tak, aby do 15. júla z, dostalo Rumúnsko peniaze z núdzového fondu. Ďakujem teraz pán Svensson. Je tu pán Svensson. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Celý čas počúvame o kráteniach fondov, o, o šetrení, o odstraňovaní dlhov, ktoré sa nakopili. Je to pochopiteľné, že sa veľa o tom píše, ale sú tu aj ľudia, ktorí už takmer nič nemajú, žiadne zdroje, ktorým už nie čo brať. Mnohí naši e, spoluobčania sú veľmi e, chudobní a my sa na to prestaneme sústrediť, keď e, skončia majstrovstva sveta vo fotbale, ale musíme sa naďalej sústrediť na subsaharskú Afriku. Toľko ľudí umiera aj na tomto kontinente od hladu a od smedu. Musíme teda odstraňovať prekážky medzi súkromnými podnikmi a verejnými podnikmi. Podnikatelia sa musia oveľa viac zapojiť do rozvojovej pomoci, ako sa zapájali doteraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Toto fórum e, slobody je e, veľmi e, dôležité pre ako to už povedal autor, španielský autor Leopoldo González. Saramago povedal, že pokiaľ ide, postavil sa proti vojne v Iraku, proti veľkým kauzám, ako boli subsahárska Afrika a ďalšie E, komunista, ktorý e, kritizoval e, otvorenie kubanský režim, avšak Saramago v prvom rade je hlavne veľkým spisovateľom. Jeho dopad na európsku kultúru je veľmi dôležitý. Takže poď vpred, Jose Saramango. Ďakujem pekne, pán predsed. Ďakujem pekne. A teraz pani Koppa na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Turecko je kandidátskou krajinou Európskej únie a musí splniť podmienky, ktoré sú stanovené v zmluvách. A to znamená, že je veľmi dôležité. E, Zavezali sa k dobrému, dobrým susedským vzťahom a to už sa viackrát žiadalo aj zo strany parlamentu, aj rady. Avšak to nemôžu zostať len krásne slova. E, Turecko začalo medzinárodnú provokáciu a, a totiž na gréckom území. Ehm, turecká loď priprávala do blízkosti Grécka bez toho, aby ehm, informovali grécké orgány. Zlepšenie bilaterálnych vzťahov je veľmi dôležité tak pre Grécko, ako aj Turecko. No a v poslednom čase ehm, sa často hovorilo o nejakej novej atmosfére turecko-gréckých vzťahov, ale výsostné vody, ako aj vzdušný priestor sa neustále narúša a preto sa tu kladú otázky o úprimnosti týchto vyjadrení. Ja chcem využiť túto príležitosť a chcela by som požiadať o apel. Treba vyslať jasné, jasný signál do Ankary. Ďakujem pekne. Pani Kadenbach na jednu minútu. K najväčším, najväčším pokrokom eh, medicíny patrí imunizácia a očkovanie. Očkovanie v Európe je úspechom. No, choroby, ktoré ešte v minulom eh, storočí stáli stovky tisíc detí života, boli prakticky vykorenené. No a kiahne stále klesajú. Avšak je tu problém s eh, motiváciou pre očkovanie. Avšak eh, čím nižšia je motivácia, tým nižšie e, je aj miera očkovania. A tak sa vracajú niektoré e, choroby, ktoré sme považovali už za vyhubené, no, ako napríklad osýpky no, a rubehole. A ľudia, to využívajú a preto očkovania nechránia len jednotlivcov, ale celú spoločnosť. Dôležitosť očkovacích orgánov pre deti, ale aj vo všeobecnosti treba aj jasne e, oznamovať a to práve na základe čoraz vyšších e, nároku naše zdravotnícke rozpočty by malo byť jednou z hlavných priorít európskej zdravotnej politiky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Galaga na jednu minútu. Uh, ja chcem podporiť, čo povedala pani eh, McGuinness o spoločnosti Equitable Life. Takisto vyzývam britskú vládu, aby sa tým urýchlene zaoberala, aby splnila svoje sľuby. Zaplavujú ma žiadosti z mojej krajiny, aby sa tak o, urobilo. Dočasný výbor by mal preskúmať finančné perspektívy na roky 2014 až 2021. Veľmi dôležité je takisto udržať silné poľnohospodárstvo po roku 2013. Musíme si uvedomiť, že iba 0,5 európskeho HDP sa dáva na poľnohospodárstvo. Európska únia musí byť dobre vybavená do budúcnosti, musí zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, musí zachovať prírodné zdroje, musí vytvárať pracovné miesta a takisto vidiecké oblasti musia byť e, zachované. Ďakujem. Pani Manesku. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ako viete, Rumúnsko už viac ako týždeň bojuje so záplavami, ktoré viedli k 23 obetiam na životoch a takisto bolo zničených mnoho domov. V týchto podmienkach Rumúnsko potrebuje finančnú pomoc z Fondu Solidarity. Vláda v Bukurešti je neschopná riadiť túto katastrofu a je neschopná takisto z toho vyvodiť nejaké závery a preto ja sa obraciam na vás, pán predsedajúci, aj na Európsku komisiu, aby ste pomohli tým, ktorí trpia. Takisto sa obraciam na Európsky parlament a žiadam ho, aby naďalej podporovali Fond Solidarity, aby vyčlenili veľkú sumu na boj proti prírodným katastrofám a na ochranu životného prostredia. Toto naozaj potrebujeme, pán predsedajúci. Pán Vlasak. Jedna minúta. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Súčasťou transeurópskych sietí diálnic je aj diálnica D8, ktorá spojuje Prahu a Drážďany. Táto diálnica je pozostávaná od 80. rokov. Pôvodne mala byť hotová do roku 2000. Teraz je zrejme, že kvôli prieťahom nie je reálny ani rok 2012. Problémom je 16 kilometrov dlhý úsek, ktorý prechádza chránenou krajinou oblasťou České stredohorie. Tento projekt by mal byť financovaný z európskych fondov vo výške približne 8 miliard fondov, pričom spolufinancovanie bude ak, tak zo strany Európskej únie, ako aj zo strany Českej republiky. Európska komisia však v polovici marca tohto roku Českému ministerstvu dopravy opäť oznámila, že posudzovanie projektu na dostavbu dielnice D8 je pozastavené a e, zobrala si ďalšiu až štvormesačnú lehotu na rozmyslenie. S týmto samozrejme nemôžeme súhlasiť. Zle to vníma takisto aj verejnosť, má to zlý dopad aj na životné prostredie. Na obchádzkach e, zomierajú ľudia, preto by som chcel vyzvať Európsku komisiu k láskavému urychleniu procesu prejednávania a vydania definitívneho stanoviska. Ďakujem. Ďakujem. pekne. A teraz pán Tusas. Ďakujem veľmi pekne. Podľa údajov To sa sú, rastie nezamestnanosť vo všetkých krajinách Európskej únie a treba prijať príslušné opatrenia v niektorých krajinách. Už eh, dokopy máme viac ako 23 miliónov zamestnaných, nezamestnaných. To je o milión viac ako minulý rok v Grécku v skutočnosti je viac ako 15 obyvateľov nezamestnaných, takže 23 mládeže, no a medzi dievčatami je to ešte viac. Socialistická vláda podpísala memorandum eh, s Medzinárodným menovým fondom, eh, s Európskou úniou a eh, s ďalšími medzinárodnými aktérmi, kde ide o krátenie sociálnej pomoci a ďalej. No a tu sa ešte viac prevádzkuje výpredaj, prepušťania no a στην άγρια εκμετάλλευση των νέων. Η βάβαρη αυτή καπιταλιστική πολιτική χαρακτηρίζει την πολιτική της... Αυτό το aj ďalšie σε že sa bude kráť, používať napríklad aj určitých prostriedkov, ktoré nie sú zrovna Με ένα και μοναδικό στόχο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 Pripomente mi prosím, že mám pánovi Tusasovi kúpiť e, hodinky a teraz pán Angorakis na jednu minútu. Pán predsedajúci, e, sme v takom období, kde všetky vlády krajín Európskej únie e, nútia grécku vládu, aby prijímala nepríjemné opatrenia. A je to taký provokačný postoj, myslím predovšetkým na kriminalizáciu niektorých dohôd a zmluv, ktoré boli prijaté a podpísané v Polsku a v iných krajinách, v Moldavsku, podobné opatrenia v Rusku. A ja by som tu odsúdil pokus o difamáciu niektorých komunistov, ktorí boli označení za fašistov my nechceme, nesmieme zabúdať, e, že e, všetky tie urážky z komunizmu musia skončiť a nesmieme zabúdať, že ide, existuje iná alternatíva. Je potrebné, že ľudia musia pokračovať vo svojom boji. Tá, tento boj je jediná realistická alternatíva tejto krízy, ktorú teraz zažívame. Teraz pán, pán Morgantini. Ďakujem, pán predseda. Ako podpredseda eh, príslušného výboru by som sa chcel vyjadriť stručne k dohovoru OSN eh, eh, o ľuďoch s handicapom. Je to veľmi dôležité východisko pre celosvetovú občianskú spoločnosť a ale EÚ ešte stále e, e, teda nepodporila e, toto prijatie, pretože to blokujú ešte stále niektoré členské štáty. Ja si teda želám, aby sme my ako parlament vyjadrili impuls a nátlak na člen, príslušné členské štáty, aby ratifikovali dohovor OSN o právach ľudí s handicapom a je dôležité, aby sa prijal aj e, dodatkový e, protokol, pretože EÚ chce byť lídrom na medzinárodnej scéne e, a preto si nemôžeme nejako dovoliť, aby sme opomínali aj práva ľudí s handicapmi. Pán Sadavakos. Turecký predseda vlády, respektíve knihu, ktorú napísal, ktorá sa týka, ktorá sa volá Stratégia, bola prednedávnom zverejnená v preklade, kde sa hovorilo o ich záujme, sfére záujmu, ktorú chcú rozšírovať. Týka sa pre všetkým sféry Egejského mora, Cypru a tak ďalej. Čo sa týka Cypru, tak na strane 274 je určitá kapitola, ktorá sa týka strategickej dôležitosti Cypru a to sa týka predovšetkým tých ľudí, ktorí tam žijú, ako aj toho náboženstva, ktorého príslušníkmi sú. Ďalej sa tam spomínajú aj ďalšie dôležité veci. Táto kniha o stratégii sa zameriava na to, že oni majú záujem napríklad o štát, ako je Kuba alebo ďalšie, aj keď samozrejme nechcú pre, prevziať tieto ostrovy, ale prejavujú určitý záujem o tieto ostrovné štáty. A potom sú tam určité štáty, ktoré by chceli prevzať. Trvať na takom niečom to znamená násilie. Ak takéto násilie malo byť v Európskej únii, tak musíme vyslať jasný signál voči Turecku. Pán Obemajer, ďakujem pán predseda. Um, Španielsko eh, veľmi rýchlo začalo rokovať s Tureckom, možno preto, aby sme sa nevenovali jeho hospodárskej kríze ale e, e, namiesto toho by sme sa mali venovať otvoreným e, témam ako cyperská otázka, arménska otázka, ľudské práva, ataky voči kresťanom, zavraždenie kresťanského katolického biskupa napríklad. Turecko hovorí, že ak by bola EÚ dobrej vôle, tak by bolo možné rýchlejšie napredovať na jeho ceste, na jeho približovaní sa k EÚ. Na druhej strane E, vlastne nehovorí o tom, že e, ono samé nesplňa e, všetky tie kritériá, ktoré sú potrebné. EÚ sama na seba vytvára nátlak a ja vôbec nerozumiem, prečo sa nerešpektuje pri tomto všetkom ani vôľa občanov EÚ. Teraz pán Tanaresku na jednu minútu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vin astăzi în fața dumneavoastră pentru... Ďakujem. Vážení kolegovia, postavil som sa pred vás, aby som vyjadril e, moje poľutovanie, že aj keď sme v 21. storočí, pokiaľ ide o slobodu tlače, niektoré členské e, štáty ešte stále sú na úrovni španielskej inkvizície. Vôbec nerozumiem, ako e, základné ústavné práva v tejto oblasti môžu byť nerespektované niektorými vládami členských štátov ktoré jednoducho nerešpektujú e, slobodu e, tlače a vnímajú ju ako ohrozenie e, bezpečnosti krajiny. Media majú povinnosť informovať o všetkých aspektoch spoločnosti a pokiaľ nezverejňujú nejaké tajné údaje, tak Vôbec e, tu nie je dôvod na e, e, obavy a nie, nie je možné ich nejako cenzurovať alebo obmedzovať. Krajina, ktorej vláda sa stala jediným zdrojom informácií pre svoje médiá, už nemôže sa nazývať európskou alebo slobodnou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Kumucakos. Ďakujem pekne. Minulý týždeň Ehm, minulý týždeň eh, bez akéhokoľvek povolenia zo strany Grécka eh, Turecko vykonalo eh, prieskum v oblasti mora, ktoré patrí Grécku. Toto vyvolalo silnú diplomatickú reakciu zo strany Grécka. Ehm, toto naozaj stiažuje naše medzištátne vzťahy Turecko nereš, nerešpektuje a nepodpísalo UNCLOS, dohovor OSN o moriach, čo je teda medzinárodná dohoda, ktorú podpísala EÚ, aj všetky jej členské štáty, aj všetky kandidátske e, štáty, ktoré e, chcú e, vstúpiť do EÚ, s výnimkou Turecka. Takže je to súčasťou, nedeliteľnou súčasťou aký komunotér a preto všetky štáty musia prijať UNCLOS, keď chcú byť súčasťou EÚ, pretože je to dôležitý predpoklad pre členstvo v EÚ. Pokiaľ to Turecko nechce urobiť, tak to bude mať negatívny dopad na budúce štádia e, našich prístupových rokovaní, pokiaľ ide o e, kapitoly energia a rybolov osobitne. Takže sa by sme týmto vyzvať Turecko, aby e, čo najrychlejšie prijalo tento dohovor. Ďakujem teraz pani Thun Honštajn na jednu minútu. Dúfam, že som vaše meno vyslovil správne. <laughs> Um, uh, Pán predseda, ak dovolíte, aby som sa vrátil k tej diskusii, ktorú sme dnes viedli, kde išlo o dôležitosť toho, a pokračujem po polsky. O iniciatívy obyvateľskej. Chciałabym, żeby... Tu ide o iniciatívy občanov, a my sme o tom dnes diskutovali a myslím si, že toto by sme nemali podceňovať, musíme zdôrazňovať tento aspekt veľmi výrazným spôsobom. Komunikácia je veľmi dôležitá a konec koncov sa to prehľadlo pri dnešnej diskusii. Keď hovorím o Lisabonskej zmluve, vždy sa toto spomína. My sme aj povedali, že tieto občianske iniciatívy sú dôležitým mechanizmom práve pre občanov. A myslím si, že to je to, čo nám tu chýba v Európskom parlamente. Jednoducho my nekomunikujeme o občianských iniciatívach dostatočným spôsobom. Ja som hovorila s mnohými ľuďmi a naši občania e, zdá sa vôbec nevedia, že existuje takáto iniciatíva. To znamená, že musíme ukončiť prácu na tejto iniciatíve a toto je určitá jedinečná príležitosť a bola by škoda, keď sme ju premeškali. Podľa mňa toto je príležitosť, ako môžeme priviesť úniu bližšie k občanom. Ďakujem pekne a teraz pani Carvalho. Ďakujem, pán predsedajúci. V Portugalsku e, sa e, stala taká vec, a teda e, týka sa to mnohých krajín, ktoré trpia hospodárskou krízou. Nedostatok likvidity na trhoch môže priviesť tieto krajiny e, do e, hroznej situácie, hlavne v zamestnanosti. Musíme byť pragmaticky. Len štáty s koheznými fondami majú takéto možnosti v EÚ, ale v týchto členských štátoch je veľké množstvo neplatených úverov Rovnako musíme sa venovať štrukturálnym fondom a ich reštrukturalizácii. Potrebujeme urýchliť tieto programy a majú sa viacej zorientovať na produktívne investície, aby sa tieto fondy mohli využívať e, flexibilne. Opakujem, význam malých a stredných podnikov a podpora podnikateľského ducha, e, predovšetkým u mladých. To je potrebné na to, aby sme pomohli malým a stredným podnikom v Portugalsku a takýmto spôsobom by nezamestnanosť v Portugalsku sa vyriesila. Pán Tabajdy, nech sa páči. Jednou z ambícií nedemokratických štátov je obmedzovať slobodu prejavu a tlače a to e, sú veľké prejavy a potlačovanie slobody v mass médií a proti tomu musí vystúpiť Európsky parlament. Existujú e, určité obmedzovania slobody e, tlače a vyvíja sa tlak na tieto mass médiá. Navyše informácie, ktoré sa publikujú v týchto mass médiách, tak veľmi často sú cenzurované vládami takýchto krajín. Preto je potrebné, aby sme podporili správu nášho kolegu Ivo Beleta, aby Európska únia dohľadovala alebo kontrolovala prostredníctvom audiovizuálneho inštitútu, aby sme dosiahli nezávislosť eh, mass médií a rovnako by sa mal rozšíriť aj mandát Európskeho ombudsmana, aby sme zachovali slobodu tlača a prejavu na princípoch a základoch a hodnotách EÚ. Pán Kalfi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ja som tu vystúpil preto, lebo som veľmi znepokojený v súvislosti s vzdelávaním v Európskej únii. Napriek mnohým diskusiám, ktoré sme mali a napriek tomu, že tu máme jasnú legislatívu, niektoré členské štáty e, ďalej vytvárajú problémy a nechcú uznávať diplomy. Je to nový prípad, napríklad Bulharsko, kde diplom dosiahnutý v inom štáte nie je automaticky e, považovaný za rovnocenný ako bulharský. E, vyžaduje si to predloženie ďalších, množstva ďalších dokumentov, ktoré sa potom posudzujú špecifickými, špecializovanými orgánmi. To samozrejme vedie k časovým a materiálnym nákladom. A potom je tu veľké riziko, že sa takýto diplom neuzná. Toto je vlastne obmedzovanie práva univerzít a toto porušuje jasne smernicu, ktorú máme v tejto súvislosti. A ja si myslím, že komisia mala vyvinúť všetky opatrenia aby sa táto situácia napravila. Teraz pán Kortas. Prezidente, kolegas. Pán predsedajúci, kolegovia, rád by som vyjadril solidaritu s obeťami povodní v Európe. A rád by som upozornil na situáciu na severe v Španielsku, hlavne v oblasti Kantábria, Asturias a Baskicko, ktoré boli postihnuté um, veľmi silnými dažďami a teraz pracujú na normalizácii. Pogratuloval by som všetkým jednotkám občianskej civilnej obrany, ktorí veľmi tvrdo pracovali na tom, aby zabezpečili ochranu obyvateľov Teraz treba vyhodnotiť škody. Nový fond Solidarity EÚ by bol e, jedným z nástrojov na to, aby sme účinne odpovedali na takéto situácie. Je potrebné, aby sme aktívne e, reagovali, aby z naše oblasti boli e, pripravené na takýto druh prírodných katastrof. Ďakujem za pozornosť. Pán Weber, nech sa páči. Tak pán Kačin, nech sa páči. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. 11. júla si pripomenieme 15 rokov výročia, ako e, armáda Republiky Srbsky pod kontrolou Radka Mladiča v Srebrenici sa spáchali najhorší zločin po druhej svetovej vojne. Tisíce ľudí bolo oddelených od svojich rodín a potom bolo zabitých. Mužské, mužská populácia Srebrenice bola zabitá preto, lebo boli bos, bosniaci. Toto bol vojnový zločin. Srebrenica to je stelesnením e, zločinov proti ľudskosti a čistiek. Zriadenie zriadený, súd, ktorý sa zriadil v roku 2001, to označil za genocídu. Potom v roku 2007 sa opätovne potvrdil, že išlo o genocídu v Potočanoch túto nedelu. To je obec blízko Srebrenice. Sa pochová 800 obetí e, tejto genocídy a tu je dôležité opätovne pripomenúť, aby sa tí zodpovední zobrali na, na zodpovednosť, aby sa potrestali. Ďakujem pekne teraz, pán Rossi. V posledných dňoch eh, belgická eh, polícia urobila niečo úplne bezprecedentné. Eh, prehľadali arcibiskupát, kontrolovali aj dôverné, informácie, dôverné dokumenty zobrali so sebou tri e, dokumenty, ktoré e, vlastne obsahovali informácie zo strany e, občanov, ktoré mali zostať dôverné, pretože Ehm, takto si to želali ľudia počas eh, svojich spovedí. Ehm, tým sa nerešpektujú vôbec eh, kultúrne reality, kultúrne dedičstvo eh, Európy. Ide tu o práva občanov, ktoré sa porušujú, demokraciu, ehm, právny štát. A preto žiadam predsedu parlamentu, aby sa obrátil na baronku Aštenovú vysokú zástupkyňu a aby sa táto ehm, postarala teda o vyriešenie diplomatického problému, ktorý v dôsledku tohto vznikol. Ehm, voči, je tu o konflikt medzi ehm, Belgickom a štátom Vatikán. Pán Sogor, nech sa páči. A közép-kelet-európai országok uniós csatlakozása és a bővítés od prístupenia mm, východných krajín EÚ do EÚ. Je tu veľa problémov, ale ja by som rád upozornil na niektoré, e, ktorými trpia tieto krajiny. Je tam veľa spoločenstiev, ktoré predstavujú národnostné menšiny, ktoré neprišli odniekať, ale z historických dôvodov, e, z definícia, z predefinovania hranica nachádzajú na území iného štátu. Situácia týchto národnostných menšín sa obvykle v niektorých krajinách upravuje viac alebo menej. Preto e, tieto štáty e, sa vyjadrujú, či sú tieto národnostné menšiny, či sa nachádzajú na svojej e, zemi alebo na svojom území. Treba rešpektovať právo každého občana na to, aby bol rešpektovaný, aby boli rešpektované jeho práva nezávisle od jeho materinského jazyka nech sa páči, pani Jazloviecka. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na e, skutočnosť e, zdravotných problémov v krajinách mimo EÚ. Mali by sme vytvoriť e, mali by sa postarať o vyriešenie tohto e, problému. Treba vytvoriť príslušné jednotky, mali by sme túto situáciu vyriešiť. Pán predseda, dámy a páni, chceli by, chcel by som poďakovať všetkým za to, že e, ste sa e, postarali o moje zdravie e, v tejto zložitej situácii. Chcela by som poďakovať aj všetkým, celému personálu nemocnice v Šanghaji, aj teda pani Klás. Tu v parlamente by som sa chcela poďakovať. Ďakujem vám za pomoc pokiaľ teda ide o riešenie núdzových situácií v cudzích krajinách, do ktorých sa môžu dostať eh, členovia Európskeho parlamentu. Dotýka vielu, os, vielu osôb. Dámy a páni, kríza naozaj eh, veľmi eh, ťažko zasiahla mnohých ľudí a dnes by som chcel hovoriť o mladých ľuďoch osobitne ľuďoch, ktorí žijú v chudobe, ktorí sú vylúčení, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. E, mladí ľudia e, tvoja veľkú časť skupiny nezamestnaných, e, ktorí vstupujú do dospelosti bez toho, že by mali nejakú perspektívu na dobrý život. Vieme, že kľúčom tu je dobré vzdelanie, preto by sme mali investovať do rozvoja mladých ľudí. Vieme, že mnoho fabrik bolo zatvorených veľa pracovných miest zaniklo. Našťastie máme školy a univerzity, ktoré sú e, otvorené a e, ponúkajú možnosť e, ďalšieho aj odborného vzdelávania. Mali by sme podporovať vzdelávanie mladých ľudí, predovšetkým v časoch krízy. A som rád, že pani Sidonia Jendřejevská pripravila správu na e, túto tému, teda rozpočet a vzdelávanie mladých ľudí. Pán Tarabela. Viac ako kedykoľvek predtým už Európa nie je Európa občanov. Prečo? Pretože politiky a politikovia sú mimo hry. Ako je možné, že sme nemali stretnutie s NGOčkami a radšej e, išli na futbal a tam v ten deň tisícky a milióny ľudí vyjadrovali svoju nespokojnosť s reformou dôchodkového systému. K čomu došlo? E, bolo tam nejaké znečistenie alebo teroristický útok? Nie, no len jeden futbalový tím prehral a tréner, e, ktorý e, nespolupracuje, ale ak vo svete by boli len detskí, detinskí, milionársky futbalisti, ale sú to aj ľudia, ktorí strácajú pracovné miesta, ktorí nevedia, ako sa zohriať v zime. Ale títo ľudia existujú, aj to sú voliči a pán Sarkozy, nikdy nebudeme mať euro rovnakej hodnoty ani rovnaké priority. Nech sa páči, pán Enčiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som si pripomenúť teraz obete povodní v Rumunsku. Ja by som chcel zdôrazniť, že mnohí ľudia trpeli a že my na nich myslíme. Na nešťastie bola tu nedostatočná preventívna infraštruktúra, ako aj rumunské orgány boli nedostatočne pripravené napriek tomu, že sa mohli poučiť z minulosti. Toto viedlo k tomu, že boli vysoké materiálne škody, ale aj straty na životoch. Ako som už povedal na poslednom zasadaní, a musím to zopakovať, chcel by som apelovať na komisiu, aby prišla s návrhom na program, ktorý sa bude týkať lepšieho riadenia vodných tokov v členských štátoch dôležité vytvoriť aj určitý finančný nástroj, ktorý by podporil riadenie tokov členských štátov, sme predchádzali takýmto tragickým situáciám v budúcnosti. V mene rumúnskych občanov by som chcel poďakovať Belgicku, Francúzsku, ako aj Estónsku za ich rýchlu pomoc prostredníctvom civilnej obrany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník. Like this, this Vážený pán predseda, ja by som chcel upriamiť pozornosť na jednu znepokojujúcu vec. Týka sa to môjho regiónu na severozápade Anglicka. Ide o Kambriu, kde sa udiali viaceré e, povodne, ktoré zničili e, domy a prišlo tam k stretom na životoch britská vláda mala právo požiadať o pomoc z Fondu Solidarity EÚ a ja verím, že tie peniaze, ktoré mohli byť poskytnuté, by dosiahli asi 100 milió- miliónov e, libier. Ale britská vláda to nepožiadala. Občania Kumbrie nič nedostali, oni platia svoje dane, časť ich daní sa posiela do Bruselu, preto ja si myslím, že majú právo pýtať sa, e, kde sú tie peniaze, aby ich dostali naspäť. Toto je zlyhanie vlády lejbristov, že sa im nepodarilo konať v tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Matula. Inundáciile grave din ultimile săptămâni au, au afectat teritoriul. Ďakujem, pán predseda. E, závažné e, povodne e, zastihli veľkú časť Rumunska, zomrelo veľmi veľa ľudí, tisíce boli evakuované, tisícky domov budú už neobyvateľné a čo je horšie, ešte stále tu tie povodne zotrvávajú. Rumunská vláda bojuje proti ním, snaží sa aj prehodno, zhodnotiť a vyčísliť škody, požiada aj o príspevok z Fondu Solidarity EÚ. Suma, ktorú Rumunsko však dostane, samozrejme bude pokrývať iba časť e, e, rekonštrukcie, ale bude to predsa len silný signál pre tých občanov, ktorí e, strátili svoje živobytie v priebehu pár minút. Ukáže to Rumunom, že je tu jednota, zomknutosť v EÚ v časoch krízy. Z tohto dôvodu by som chcel apelovať na všetkých kolegov, aby ukázali solidarity solidaritu voči Rumunsku a podporili tento finančný návrh hneď ako e, rumúnska vláda požiada o e, túto e, pomoc. Pán Bostináro na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Medzi dvoma vojnami Rumúnsko, Maďarsko a Taliansko mali diktatorské fašistické vlády, ktoré spôsobili veľmi veľa násilia vo vnútri aj e, zvonku krajiny. Dnes e, Taliansko je ovládané masmediovým monopolom e, pána Berlusconiho v Maďarsku Orbánov kabinet podporovaný stranou, ktorá je tiež zastúpená v Európskom parlamente, sa snaží vytvoriť dlhodobý monopol nad verejnými médiami. V Rumunsku prezid, e, rumunský prezident e, ktorého strana je tiež e, členom tej istej rodiny v Európskom parlamente, hovorí, že médiá ohrozujú národnú bezpečnosť. Ja by som povedal, ja by som nepovedal, že, by sme, že sme sa naučili všetko, čo nás história môže naučiť. Európska únia by sa mala vysloviť proti takýmto skutočnostiam. Nech sa páči, pani Lukačevská. Ďakujem pekne, pán predseda. 1. júla prevzalo Belgicko predsedníctvo Európskej únie. Belgická vláda neprezentovala žiadne priority, iba určitý pracovný program. To znamená, že my tu máme samozrejme otázky v tejto súvislosti. Je pravdou, že všetky dôležité problémy pre Európsku úniu už boli vyriešené? Ja viem, že belgická vláda sa rozhodla spraviť revíziu legislatívy, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré sa týkajú napríklad prírodných nešťastí. Toto je veľmi relevantné pre Polsko, Rumunsko ako aj ďalšie štáty v súvislosti s spomínanými záplavami. Ľudia v týchto krajinách potrebujú, aby sa rýchlo reagovalo a ja pevne verím, že napriek interným problémom belgické predsedníctvo bude v stave riešiť tieto problémy a naplniť to, čo prislúbilo občanom. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa snažili rýchlo pomôcť rodinám a obetiam záplav vo všetkých štátoch. Ďakujem pekne. Pán Gžip, nech sa páči. Neviem správne vysloviť vaše meno, ospravedlňujem sa. Je to Gžip, áno? Áno, pán predseda, je to veľmi zložité ale myslím, že ste to zvládli. Vážený pán predseda, 21. júna Rusko uzavrelo dodávky e, zemného plynu do Bieloruska a pohrozilo, že v budúcnosti môže dojsť k redukcii dodávok, ak Bielorusko nebude platiť. Potom bieloruská strana povedala, že toto by mohlo ovplyvniť tranzit e, zemného plynu do členských štátov EÚ. Experti si myslia, že sa tu vyvíja tlak na to, aby Bielorusko podpísalo určité dohody alebo aby Bielorusko sa zaviazalo k určitým štandardom, aby mohlo posúť v rámci medzinárodného obchodu, alebo potom, aby Bielorusko malo kontrolu nad určitými strategickými spoločnosťami. Zároveň si musíme uvedomiť, že došlo tu aj k ohrozeniu imidžu tohoto štátu a toto je veľmi dôležité v kontexte s projektom Nord Stream. Ja tu mám otázku na komisiu. Ako funguje mechanizmus včasnej výstrahy v tomto prípade? Viem, že máme určitú dohodu, ktorú sme podpísali ešte v roku 2009, ktorý sa týka tohoto mechanizmu. Teraz pán Kelam je tu prítomný. Zdá sa, že tu nie je. A teraz posledný rečník je pani McGuinness na jednu minútu. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. I want to welcome... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela uvítať ten dokument, ktorý predložila komisia, ktorý, čo sa týka malo obchodu a lepšieho fungovania malo obchodu a stratégie do budúcnosti. To je veľmi dôležitá správa, a je to dôležitý krok smerom transparentnosti v retailových sieťach. Pred týždňom sa udiali určité veci, bola to nevysvetliteľná situácia, ktorá sa týkala veľmi nízkych cien potravinských produktov niektorých štátov, týka sa toho štátu, z ktorého ja pochádzam, a na druhej strane potom sú tu veľmi vysoké ceny pre spotrebiteľov. Takže vidíme, že, že trh tu nefunguje tak, ako správne poznamenala aj komisia. Myslím si, že je dôležité, že v tomto dokumente sa zameráme nielen na hospodársky aspekt malého obchodu, aj na sociálny, environmentálny, ako aj vplyv na spotrebiteľov. Očakávame a pevne verím, že e, parlamentu sa podarí konať tejto oblasti a myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť spravodlivý malobchodný sektor, aby nestrácali e, producenti ako aj spotrebitelia. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, tu sme ukončili teraz jednominútové vystúpenia. A pokračujeme ďalším bodom nášho programu. A to je správa pani Turunen. Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stiaží, učňovského vzdelávania a slovom má správe